aj dnes, že tu môže nastať e, podobný problém v budúcom roku. Hlasovanie prebehne zajtra. Nasledujúcim bodom programu je spoločná rozprava o balíku opatrení pre letiska. Táto rozpráva pokrýva tri správy. správa Artur Zasada, služby pozemnej obsluhy na letiskách Európskej únie. Druhá správa je spoločné pravidla pridelovania prevádzkových intervalov na letiskách únie, John Maria Ugies. A tretia správa od Jörg Leichtfrieda. A názov správy je zavedenie prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Európskej únie. Najprv dávam slovo spravodajcom pánovi Zásadovi. Máte slovo, nech sa páči. Šanovný panie przewodniczący, šanovný panie komisár. Pan predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Hneď na začiatku sa chcem poďakovať svojim kolegom tieňovým spravodajcom za mnohé dlhé zasadnutia, počas ktorých sme mohli prediskutovať a dosiahnuť mnohé kompromisy. Dnes stojíme na pravo hlasovania, pokiaľ ide o pozemnú obsluhu na letiskách. A hlavným cieľom tohto dokumentu je pripraviť európske odvetvie pozemnej obsluhy na primeranú úroveň e, konkurencieschopnosti v globálnom kontexte. Vieme, že čo sa dialo, keď sme sa vracali e, domov na Vianoce pred dvomi e, rokmi. Zostali sme vysieť na letiskách, pretože jednoducho nebol dostatok odmrazovacej kvopaliny na letiskách, ale to nebol problém pre zásob. Problém bol, že pozemná obsluha jednoducho nechcela poskytnúť tieto služby. Európsky parlament poprvýkrát zavádza minimálne štandardy kvality pre pozemnú obsluhu, vrátane min, minimálnych zásob e, odmrzovacej kvapaliny, aby sa niečo podobného neudialo v budúcnosti. Každý z nás mohol e, mať tú skúsenosť, že musel čakať viac ako pol hodinu a niekoľko desiatok minút na to, aby získal alebo sa dostal ku svojmu kufru. A e, samozrejme, v tom sme čelili aj po e, zavedení e, e, štandardov. A vďaka tomuto nariadeniu bude jednotné schvalovanie pre e, e, spoločnosti obsluhy. Potom ďalšie e, veci, ktoré sa zavádzajú, napríklad jednotné, jednotné predkladne ponúk zo strany letisk. Tento dokument je vlastne E, dominovaný tou témou liberalizácie. Hoci to možno tak celkom e, netreba nazvať. E, skôr treba hovoriť o tom, že sa tu otvára veľmi konzervatívny trh. Možno hovorí totiž o liberalizácii, keď veľké letiska sa zdráhajú prijať inú spoločnosť, ktorá by riešila pozemnú obsluhu. Toto je nepriateľné E, pretože tu nie sú len dve, tri, je osem takýchto spoločností. A počas diskusie som počul často tieto argumenty. E, údajne sa má znižiť kvalita bezpečnosti a služieb, ale e, tu sa zavádzajú štandardy. A ak tieto štandardy tieto spoločnosti porušia, tak letisko bude môcť E, pokutovať e, finančne tieto spoločnosti. E, potom sa argumentuje zhoršením pracovných podmienok. To tiež nie je pravda. Komisia zavádza povinné odozdávanie alebo teda posun zamestnancov tých spoločností, ktoré prehrali v ponukovom konaní. A ďalším argumentom bolo, že dojde k negatívnym dopadom na e, európskych letiskách. Skutočná liberalizácia e, v tomto odvetí ale prebehla už v roku 1996 a e, trh pre sedem z týchto spoločností sa liberalizoval už pre 15 rokmi, ale Štyri z týchto spoločností, teda v, e, obsluha v oblasti e, pošty, e, batožiny a ďalších, tak na letisku nesmie byť viacej ako dva takéto podniky. A Samozrejme, tu sú niektoré letiska, ktoré si chcú zachovať e, svoj monopol, ale ja vás chcem požiadať, aby ste e, sa pozreli na to z perspektívy milióna e, cestujúcich, ktorí letiská využívajú každý rok. Ďakujem pekne. Ako ďalší dostal slovo pán Ugias na 4 minúty. Ďakujem, vážený pán komisár Kalas, sedami a páni, technické Hezky nám hovoria, že do roku 2030 sa zdvojnásobí objem leteckej e, dopravy a EÚ nebude e, schopná sa s tým vyrovnať, pretože má e, obmedzenú e, kapacitu letísk. Toto súvisí s celosvetovým leteckým trhom. Veľmi silne bude letecká doprava v Ázii a v pacifickej oblasti a tu teda Európa riskuje, že stráti dôležitú časť e, leteckého e, trhu e, kvôli obmedzeným kapacitám letísk a preto je potrebné, aby EÚ a v prvom rade komisia dali konkrétne odpovede na otázky v tejto súvislosti, aby sa zabezpečilo zvýšenie kapacity letíska, aby sa zlepšili dopravné kapacity. Vieme však, že ekonomické zdroje sú obmedzené. Um, je veľmi ťažké len tak naplánovať nové letiska a e, podobne. Aby sme e, sa pochopili, slot e, pre lietadla sú vysoko dôležité, sú ako tlko srdca pre ľudí. Výbor pre e, dopravu sa zaoberal textom e, pána komisára e, Kalasa. Bolo tam pravidlo 80-20 týka, týkajúce sa odletových časov. Spomína sa tu absolútna novinka možností legitímne využívať sekundárny trh výmeny časových Eh, odletov, časových eh, slotov, čo by umožnilo väčšiu flexibilitu leteckým spoločnostiam a zlepšilo ich eh, možnosť programovania. Takéto výmeny budú musieť prebiehať pod prísnym dohľadom letiskových pracovníkov, aby všetko prebiehalo transparentne a v súlade s pravidlami. Z tohto dôvodu sme na výbore pre dopravu považovali za vhodné, aby sa zverejnili údaje o finančných e, tokoch e, v súvislosti s týmto e, trhom. Ešte stále v súvislosti s týmto sekundárnym trhom slotov by bolo vhodné, aby zisky z neho tiekli do fondu, z ktorého by sa financovali Ehm, štruktúry, letiskové štruktúry. E, Predpokladá sa aj úplná nezávislosť e, letecky, letišných e, koordinátorov. Je to veľmi potrebné na to, aby mohli skutočne efektívne dohliadať a na tento sekundárny e, trh za časovými e, slotmi, aby nedochádzalo ku diskriminácii. To bude možné iba e, vďaka opatreniam v súvislosti s financovaním. Potrebné bude vypracovať aj každoročné správy o tom, ako táto oblasť funguje. Ďalším inovatívnym eh, momentom je eh, eh, možnosť sankcií, ktoré dostávajú členské štáty. Je tam viacero aspektov, ktoré by parlament mohol ešte vylepšiť Napríklad e, v oblasti určitých pozmeňovacích návrhov, jeden z nich e, navrhuje znovu e, tu vložiť určitú následnosť. Ďalší sa vyjadruje k zmenám v oblasti časových slotov. Ale treba jasne povedať, že tí, ktorí majú záujem o prisúdenie slotov, nimi sú aj občania Ďakujem vám za eh, vašu spoluprácu, ďakujem eh, mojim kolegom, eh, spravodajcom, aj tieňovým spravodajcom, ktorí naozaj do zásadnej miery prispeli k vypracovaniu aktuálnej podoby tohto textu. Ďakujem pekne. Ďalším je Jörg Leichtfried. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Východisko pre túto správu je v podstate nasledovné existuje odvodnené podozrenie, že v Európskej únii opatrenia na ochranu proti hluku sú nejednotné a nekoordinované a to bol dôvod, prečo Európska komisia predložila legislatívny návrh, ktorý by túto situáciu zmenil a to hlavne tým smerom, aby sa situácia zjednotila a aby tí, ktorí sú ktorí musia dôverovať týmto opatreniam, pretože trpia kvôli hluchu a musia eh, dôverovať, pretože sú činní v tomto hospodárskom odvetví, musia mať eh, istú ochranu. No a dôvod eh, tohto legislatívneho návrhu je relatívne rozumný. A existuje situácia, ktorá podľa môjho názoru problémy s hlukom, hlavne v tým husto zastávaných oblastiach Strednej Európy, E, sa stále zväčšujú a bolo nevyhnutné, aby Európska komisia e, už reagovala. Jednu vec táto správa však nedokáže. Nemala by stanovovať limity pre hluk, nemôže regulovať aký sa v Európe môže akceptovať alebo neakceptovať hluk. Hluk e, reguluje len to, ako majú vznikať opatrenia proti hluku a to vyplýva z prístupu ICAO a to znamená adekvátne prostriedky uplatňovať a ak nepomôžu, tak silnejšie, e, silnejšie prostriedky až e, k zákazu letov, hlavne nočných. No a detaily, ktoré máme, ktorými sme sa najviac zaoberali, e, boli hlavne tri. Prvá otázka, ako lietadla ktoré e, sú na hranici splnenia limitov, ako riešime. Myslím, že sme, sa nám podarilo nájsť dobré riešenie, ktoré ide istým postupným vyraďovaním takýchto lietadiel a ich nahrádzanie tichšími. Myslím, že to je správna cesta. Druhá otázka bola, ako aká je situácia v oblasti delegovaných aktov, čo môže komisia bez zaradenia, o čom môže rozhodovať komisia zaradenie Európskeho parlamentu. Tu nemáme úplne rovnaký názor. V podstate sa dá povedať, že to, na čom sme sa už dohodli vo výbore a na čom sa pravdepodobne dohodneme aj v pléne, že ak eh, v týchto otázkach eh, hovoríme o politických otázkach, tak Európsky parlament, zástupca európskych občanov, E, musí rozhodovať a nie komisia prostredníctvom delegovaných aktov. Ak ide však o to e, prijímať technické rozhodnutia, tak to môže urobiť aj komisia pomocou delegovaných aktov. No a tretia otázka, to bola tá naj, to bol ten najväčší problém, e, bola nasledovná vec. Európska komisia v pôvodnom návrhu navrhla, aby Európska komisia mohla rušiť národné opatrenia na ochranu pred hlukom, hlukom. Myslím, že to je zlý, zlý prístup. Myslím, že každý štát dokáže zhodnotiť, či je nevyhnutné prijať opatrenie a v akom rozsahu. A myslím, že možnosti, ktoré komisia mala doteraz, až k otvoreniu konania o porušení zmluvy proti členským štátom, ktorí za istých podmienok nedodržiavali európske právo, boli dostatočné ale my sme zaistili aj to, aby v budúcnosti Európska komisia bola lepšie informovaná, lepšie spolupracovala s príslušnými orgánmi, tak aby dokážala, dokázala zlepšiť súčasný stav. Dámy a páni, pán predseda, dovolte mi ešte jednu osobnú poznámku. Už som, už som blížim k záveru. Ja keď som prezal túto správu, najskôr som si myslel, že to je neriešiteľné avšak mal som čest spolupracovať s kolegami, ktorí boli veľmi angažovaní a ktorí spolupracovali veľmi seriózne. Chcel by som za to srdečne poďakovať a rovnako by som chcel poďakovať mojim kolegom z mojej kancelárie. Bez, bez ich spolupráce by sme určite nedosiahli takýto dobrý výsledok. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem pekne. No a ako ďalší dostáva slovo komisár Kalas, aby nás oboznámil so stanoviskom komisie. Vážený pán predseda, vážení dámy a páni, raz by som chcel pripomenúť, prečo komisia predložila e, tento balíček v decembri minulého roka. Ako naši spravodajcovia poznamenali, a tak je veľmi ťažké budovať nové, e, nové vzletové dráhy, nové letiská. No a súčasne európsky vzdušný priestor je už nasýtený a to znamená meškania letov celé siete do roku 2030. No a preto komisia navrhla niektoré uh, zmeny v existujúcem nariadení týkajúce sa letiš- letiskových služieb na to, aby sme zvýšili súčasné kapacity. Dovolte mi na úvod povedať niečo o pozemných službách. Eh, rád by som chcel poďakovať pánovi Zasadovi za jeho prácu v ostatných mesiacoch. Prácu, ktorá nebola jednoduchá. Som presvedčený o tom, že sa nám podarilo predložiť vyvážený návrh. Eh, spája potrebu vyššej efektivity a lepšie kvality na európskych letiskách s ochranou sociálnych práv. Komisia nenavrhuje nejakú divú, divokú liberalizáciu. Ehm, my chceme, aby my chceme e, rozšíriť, e, rozšíriť ponuku e, spoločnosti ponúkajúcich pozemné služby nechceme ohrozovať eh, kvalitu a práva zamestnancov. Niektorí tvrdia, že bezpečnosť eh, sa ohrozí, ak by Európa eh, išla cestou troch poskytovateľov služieb. To nie je pravda. Už teraz je vo väčšine členských štátov taká situácia, kde sú, sú minimálne traja poskytovateľe služieb povolení a situácia sa nezhoršuje. Toto je skromný krok k väčšiemu otvoreniu trhu pri ochrane sociálnych práv a zaručení vysokých štandardov kvality. Dovolte mi tiež povedať, že v roku 2007 Európsky parlament v uznesení Jensen vyzval komisiu, aby revidovala súčasnú situáciu. No a správa Jensen požiadala o navýšenie počtu minimálnych poskytovateľov a žiadala nápravu kvali kritérií kvality. Komisia reagovala s vyváženým návrhom, ktorý sa samozrejme dá zlepšovať, ale ja som presvedčený o tom, že túto príležitosť nemôžeme smeškať. A teraz poviem niečo k časovým intervalom. Ďakujem e, za prácu. Komisia podporuje mnohé z pozmejúcich návrhov, ktoré výbor pre dopravu predložil. Dovolte mi e, stručne zdôrazniť nasledujúce body, ktoré sú veľmi dôležité. Poprvé, sekundárny trh mechanizmy založené na trhu dokážu pomôcť a zaistiť, aby časové intervaly a malé zdroje e, mohli využiť tie e, aerolínie, ktoré ich vedia najlepšie využiť. Samozrejme, treba zaistiť, aby regionálne letové prepojenia boli chránené a preto e, chápem posunujúce návrhy a podporujem návrhy a týchto prepojeniach. Avšak sekundárny trh musí byť sprevádzaný s prísnením kritérií využívania časových intervalov. Proces alokácií by nemal byť využívaný ako môže byť využívaný ako prekážka budovať prekážka fungovania trhu. No a k hluku by som tiež chcel poďakovať spravodajcové výbory, výboru e, k tomu, za túto správu, ktorú odviedli. Spravodajca dokázal spustiť e, veľmi zaujímavú politickú diskusiu. Hluk z le... letovej dopravy si vyžaduje vyžaduje opatrenia. Avšak e, všetky opatrenia majú vplyv na celosvetový priemysel. Na toto je podstata problému. Hluk z letovej dopravy je, je lokálna vec a opatrenia proti nemu majú globálnu pôsobnosť. My musíme vyvážiť tieto dve úrovne. No a ešte jedna vec. Právo komisie na kontrolu môže zaistiť v praktickom živote túto rovnováhu. No a na záver, vec posledná, ktorá sa týka hluku komisia neakceptuje neskoré zavedenie navrhovaných definícií limitne alebo lietadiel, ktoré splňajú, e, splňajú hodnoty na hranici. Tieto, nie je pravda, že tieto sú najhlučnejšie a najviac e, produkujú najviac hlukového smogu. E, zavedenie tejto definície zoberie národným orgánom možnosť príjmať nákladovo účinné opatrenia. Ďakujem pekne a teším sa na zaujímavú e, rozpravu. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz v mene výborov e, dostáva ako prvý slovo v mene výboru Empl pán Tomas Mann. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dnes e, na obed e, pred Európskym parlamentom v Štrásburgu sa stretli zamestnanci e, letisk a vyjadrili sa proti ďalšiemu otvoreniu trhu v tejto oblasti. Komisia toto nezohľadňuje, nestiahla svoj návrh Takisto ignoruje aj návrh e, výboru pre e, zamestnanosť a sociálne veci v mojej správe. Pán e, komisár, ide o zabezpečenie pracovných miest v tejto sfére. Trh s čoraz väčším počtom poskytovateľov by zhoršil situáciu zamestnancov, ich pracovné podmienky, ich platy Zame, e, cestujúci e, potrebujú, e, aby tieto služby za, za, vytvárali ľudia, ktorí sú kompetentní, vyznajú sa, vedú svoju prácu dobre robiť a sú aj patrične ohodnotení. Európska komisia nechráni dostatočne záujmy zamestnancov pozemnej pozemných služieb. Nie sú tu, e, ne, ne, nezabezpečuje e, garanciu pracovných e, miest. Takisto sa nezabezpečuje ďalšie vzdelávanie a vzdelávanie zamestnancov iba jednoducho e, sa stará o ďalšiu liberalizáciu. E, dúfam, že e, zajtra zamietneme návrh Európskej komisie. Plán B predstavuje návrh nášho výboru pre zamestnanosť. Európa potrebuje sociálnu tvár ehm, zamestnanci pozemnej obsluhy majú právo na patričnú bezpečnosť a Eh, vhodné pracovné podmienky. Ďakujem eh, teraz za eh, výbor pre životné prostredie pani Ayala Sender. Ďakujem pekne, možný pán komisár, kolegy, kolegovia. Musím povedať, že je škoda, že sme nezohľadnili určité body z správy pána Light, Leichtfrieda, technickí zástupcovia eh, miestnej eh, administratívy. To by bolo eh, bývalo dobré riešenie, bolo by to predstavalo lepšiu podporu, kompletnejší obraz. Všetko je dôležité aj technické plánovanie pri redukovaní prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom pre nás je dôležité, e, čo hovoria e, všetky strany, nielen na lokálnej úrovni, aj na európskej. Je to vhodné miesto, ako hľadať riešenia pre e, existujúce problémy. Tiež by som rada mala transparentné informácie o tratiach, o plánovaní, o emisiách celkovo. Ehm, už tie informácie sú k dispozícii aj online na stránkach rôznych združení občianskej spoločnosti. A e, pokiaľ ide o služby pozemnej od obsluhy, naozaj potrebné, aby e, tam e, sociálne aspekty stali zachované. Ďakujem. Srdečne ďakujem a teraz v mene výboru IMKO pani Gal Belč. Ďakujem, vážený pán eh, komisár, vážení kolegovia, pán Zásada, môj eh, spolu eh, spravodajca predstavil veci správne. Pozemná obsluha nie je dostatočne rýchla a nie je kvalitná. Nejde ruka v ruke s potrebami v tejto oblasti. Navrhli sa opatrenia, ktoré by toto mohli zlepšiť na jednej strane, na druhej strane by mohli viesť k efektívnejšiemu fungovaniu letísk. Finálne, finálny návrh TRAN predstavuje zlepšenie v oblasti legislatívy, ale ešte stále sú tu otázky, ktorým sa treba venovať, ktoré treba ďalej diskutovať. V dohode s mojimi kolegami z IMKA eh, sme e, e, sa dopracovali z toho, že ďalšie otváranie tohto trhu by nebolo momentálne potrebné, lebo by zvýšilo tlak na e, firmy, ktoré poskytujú služby na letiskách vo sfére pozemnej obsluhy. Preto, pán komisár, navrhujeme pre letiska, ktorých obrad za posledné tri roky dosiahol 5 milión ľudí a 100 tón tovaru, nákladov E, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či naozaj je potrebné zvýšiť e, počet poskytovateľov na troch. Žiaľ, e, tento návrh nie je súčasťou tohto textu. A ja si myslím, že to že e, teda ak sa nič nestane, e, zhorší sa bezpečnosť e, pracovných mie, zamestnancov v tejto oblasti, zhorší sa ich vzdelávanie, zhorší sa ich mzdová situácia, zvýši sa počet um, úväzkov um, čiastočných. Ďakujem za pozornosť. A teraz um, rečníci v mene politických skupín. Teraz za EPP e Karol Fidanca ďakujem pekne. Ďakujem e, kolegovi účasovi za spoluprácu e, v oblasti pridelovania prevádzkových intervalov. Hlasovanie v našom výbore pozitívne obmed, pozmenilo pôvodný návrh v tejto oblasti E, skupina EPP od začiatku e, sa zasadzovala za určité body, pravidlo 820 pre pridelovanie intervalov, aby sa e, nedochádzalo ku skreslovaniu už funkčného medzinárodného systému. Pokiaľ ide o dĺžku série intervalov 5 týždňov, a väčšie sústredovanie sa na e, efektívne sankcie v prípade nesprávneho konania e, jednotlivých účastníkov. E, takisto sme navrhli určité zmeny týkajúce sa sekundárneho trhu, aby nedochádzalo k podvodom a zneužívaniu systému Takisto navrhujeme aj e, e, zmeny, e, ktoré by viedli k zvyšovaniu kapacity letísk a zlepšovaniu ich infraštruktúry. Pokiaľ ide o služby pozemnej obsluhy, moja delegácia plne podporuje právu, prácu spravodajcu zásadu. Eh, z hľadiska toho, ako dopadlo hlasovanie na výbore pre dopravu, žiadame o to, aby sa eh, práca komisie ďalej eh, oddialila a ďalej, aby sa pracovalo na návrhu komisie, pretože je potrebné zaoberať sa aj sociálnymi klauzulami výboru EMPL, aj požiadavkami na kvalitu, ktoré tiež spomenul spravodajca. Nemali by sme Ehm, mali by sme využiť príležitosť, ktorú nám e, naskytáva diskusia na túto tému. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem teraz pre pán Elka Draui e, za SND. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom za ich prácu. Bola to dobrá spolupráca, ale ešte musíme prejsť kus cesty Máme pred sebou niekoľko návrhov a my ako skupina máme e, odlišné stanoviska. Pán Lightfried e, dosiahol vyvážené e, riešenie, pokiaľ ide o hluk, ale na druhej strane princíp subsidiarity, ktorým sa zohľadňujú miestne miestne rokovania. A tiež e, sa optimalizuje pridelovanie prevádzkových intervalov a je tu aj možnosť reinvestovať zdroje. My ako skupina chceme, aby sme zašli ďalej, napríklad väčšiu flexibilitu a lepšiu optimalizáciu. Pokiaľ ide o ďalšiu liberalizáciu pozemnej obsluhy, my ako socialisti a demokrati nemôžeme podporiť návrh komisie ani spravodajcu. Ide o veľké problémy spojené so znižovaním objemu služieb a tiež zvyšovanie počtu podnikov, tu musí ísť o kvalitu služieb. Niektoré letiská sú menšie, majú menej spoločnosti a iné sú zase veľké letiská s menším počtom e, podnikov, takže toto by sme mali nechať otvorené a nemôžeme. Budeme žiadať teda zamietnutie. A samozrejme sme ochotní rokovať, pokiaľ ide o naše návrhy. Tie súčasné podmienky nie sú dobré, ale to, čo je na stole, to je nedostatočné a budeme hlasovať proti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupiny Aud, pán Wolf Klins. Mikrofón. Rečník potvrdzuje, že mal mikrofón zapnutý. Pán komisár, kolegyne, kolegia, už dnes existuje možnosť e, rozhodovať sa e, o e, liberalizácii, služieb na letiskách. Niektoré využívajú viac, niektorí menej a preto samozrejme je tu, sú tu rozdiely. Komisia chce nariadením tieto rozdiely redukovať. Očakáva, že stúpne konkurencieschopnosť a teda bude aj lepší a kvalita služieb. To by bolo v poriadku. Spravodajca chce ísť ešte ďalej a chce radikálnu liberalizáciu. Ja ako liberál som za liberalizáciu, ale len vtedy, ak sa tým dosiahne skutočný cieľ. A tu mám istý problém. Z vlastnej skúsenosti viem, že nerozhoduje počet e, E, spoločnosti, ktoré poskytujú slu- pozemné služby, ale ide o to, či sú ich zamestnanci kvalifikovaní a či naozaj robia svoju prácu s radosťou. A tu vidím problém. A preto myslím, že nejakým e, slepým z, povinným zvýšením počtu dosiahneme cieľ. E, Môžem súhlasiť s návrhom komisie, ale len za predpokladu, že členské štáty budú mať posledné slovo pri rozhodovaní po rozpoznaní špecifických miestnych rozdielov. Tie rozdiely sú už veľké. Napríklad Frankfurt eh, buduje alebo sprevádzkoval novú pristávaciu drahu a tým sa zmenšil priestor pre ostatných. Takže áno, k, eh, k miernej liberalizácii, ale pozvodným slovo musia mať členské štáty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otázka prostredníctvom modrej karty. Ste ochotní odpovedať? Pán Van Dalen, máte slovo. Pán predseda, ja si myslím, že tieto veci musíme ďalej liberalizovať, ale potom, potom e, e vlastne zavriete dvere ďalšiemu, ďalšiemu rozvoju. E, e, e, hovoríte o tom, že nedosiahneme liberalizáciu. Myslím, že návrhom výboru EMPLY a úrovni e, komisie dosiahneme to, čo e, žiada pán Klinc. A to by bolo korektné, totiž liberalizácia bez toho, aby tu prebehali nejaké boje. Ja nerozumiem, že ste proti tomu. Mohli by ste mi to ešte raz vysvetliť, prosím? E, samozrejme, tu nemôže ísť o vojnu. Musíme cieľ liberalizácie sledovať s mierou teda musíme zohľadňovať e, lokálne špecifické charakteristiky jednotlivých letisk. Tie sú odlišné. Keď si zoberiem Frankfurt, máme tam väčší objem prepravy, ale tretí terminál, ktorý, e, ktorý to má vyvážiť, ten sa ešte nebuduje. Takže <clears throat> tam nemôžem teraz povedať, že budeme liberalizovať tak, ako to navrhuje spravodajcu, že zdvojnásobíme počet e, pozemnej obsluhy. Takže musíme sa pozerať na kvalifikáciu, na dobre pracovné podmienky, takže naozaj, aby bola garantovaná služba a kvalita. zasada. Mám otázku na pana Klinca. Čo myslíte pod radikálnou alebo divokou liberalizáciou? Ja som rozumel, že hovoríte o Frankfurte. Tam sú len dvaja prevádzkovateľia Jeden má 85% e, služieb, druhý 15%. Ja som navrhoval troch. Takže z dvoch, nárast z dvoch na troch nie je 100% nárast, ale nárast o 50%. A teraz tie sociálne témy. My všetci sme boli svetkami e, tých e, tisícok odborárov, ktorí protestovali pred parlamentom a stretol som sa s nimi, keď skončila demonstrácia. Viete, čo mi povedali? Chce, aby te, chcú, aby tento dokument išiel naspäť do výboru pre dopravu. Máte pol minúty na modrú kartu, nech sa páči. Ja myslím, že k tomu nemusím veľa hovoriť to je skôr poznámka, nie otázka. Ja si myslím, že by sme urobili dobre, keby sme sa pozreli, a keby sme umožnili členským štátom, aby podľa svojich, e, pracovného práva e, postupovali aj v tejto veci. A ešte to zopakujem. Pokiaľ sú tie miestne podmienky také, že e, rozšírenie týchto služieb nie je možné, tak by sme to nemali pretlačať na silu. Mali by sme členským štátom ponechať možnosť rozhodnúť sa, kedy je vhodná chvíľa na to, aby v tejto otázke postupili ďalej. To je moje stanovisko. Pán Van Dalen. Ja, voorzitter, wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde wereld. Er is een probleem in Frankfurt en daarom... Pán predseda, uh, uh, vo Frankfurte je problém, a teraz e, liberál Klins bráni otvoreniu tohto uzatvoreného trhu. To je to, čo robíte. Vy ste zobrali špecifický problém a e, vzťahujete ho na celú Európu. Mali ste to robiť inak. Mali ste predložiť pozmeňovací návrh, mali ste hovoriť o minimálnych mzdách. Keby ste to mali v Nemecku, nemali by sme to problém. A Mohli by sme podporiť e, e, spravodajcu s, s vlastmi liberálov a teraz liberáli idú svojou cestou? Odpovedajte, pán Klinc. E, ja nerozumiem vám, milý pán kolega. Ja som nepovedal, že podľa Frankfurtu máme posudzovať všetky letiska. Ja som len povedal, že členské štáty musia mať právo e, zohľadniť špecifické podmienky. Keď iní hovoria, že sme tak pripravení, že môžeme zdvojnásobiť e, počet e, e, prevádzkovateľov pozemných služieb, tak je to v poriadku, tomu nič nebránim. Pán Galer, nech sa páči. To bude posledný príspevok. Mikrofón. Herr Kollege van Dalen. Pán kolega van Dalen, viete, že podľa existujúcich pravidiel môže byť už liberalizované všetko, čo sa dá. Prepačte, hovorí pán predseda. E, otázka o modrú kartu. Môžete položiť otázku len rečníkovi a nie ďalšiemu. Ďakujem vám za aktivity, ďakujem vám za ochotu, e, pán e, poslanec, za e, odpovedať. A teraz pokračujeme na pani Eva Lichtenberger. Kolegyne, kolegovia, z podštandardného návrhu možno robiť niečo, ťažko možno robiť niečo dobré, ale ďakujem spravodajcom, že sa pokúsili o nemožné. E, pozemné služby, vo výbore sme to zavrhli. E, sociálny dumping, e, zlé pracovné podmienky, nedostatok vzdelania a to všetko za slub nižších nákladov a, a to samozrejme sa nepremietne do cien pre zákazníkov Ďalšia liberalizácia z nášho pohľadu je nadbytočná. E, komisia vlastne robila veľký lobbying po odmietnutí vo výbore, aby presadila tento návrh. Z môjho pohľadu myslím, že by sme mali rešpektovať prijaté rozhodnutia. Pokiaľ ide o hluk, Svetová zdravotnícká organizácia už nám dávno poukázala na to, aké škodlivé sú dôsledky hluku v noci pre všetkých ľudí. Hluk e, spôsobuje zdravotné ťažkosti, znižuje kvalitu života e, v oblasti letisk. A namiesto toho, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre prilehlé oblasti letisk, komisia urobí následovné. Chce, v, e, chce zasiahnuť do regionálnych obmedzení, eh, ak by niektorý z podnikov utrpel konkurenčnú nevýhodu. Ale to je nesprávne. Myslím, že voči občanom už horšie nemôžeme urobiť, pokiaľ ide o obraz Európskej únie. Takže eh, my ako zelení, ak sa toto ne, nezmení, nemôžeme to podporiť, lebo už dnes je dosť ťažké e, dodržať obmedzenia prevádzky pri veľkom vyťažení. A teraz príde komisia a chce to ešte všetko zrušiť. Pán komisár, tento návrh z môjho pohľadu je nepremyslený alebo prihliada len na záujmy lobbystov z, zo sektoru leteckej dopravy. Ďakujem. Fan... Ďakujeme pekne, pán Van Dalen. Vy by ste chceli položiť eh, opätovne otázku. Nie Ste ochotná alebo akceptujete eh, modrú kartu? Áno. Nech sa páči, pán Van Dalen, máte pol minúty. Áno, pán predseda, je zvláštne, alebo je to zvláštne, ale eh, pani Lichtenberger hovorí nasledujúcu vec že z podpriemerného návrhu sa dá urobiť len málo dobrého. No čo to znamená? Čo to má teraz znamenať? Čo je na tom suboptimálne alebo podpriemerné? Niečo podobné je s eurom a aj tak ho už roky naprávame. Takže ja vám hovorím, pošlite to do výboru pre dopravu a zaistite, aby z tohto podpriemerného návrhu sa stalo niečo dobré. Ja to nepovažujem za správne, keď hovoríte, že to treba hodiť do koša. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja som teda nezačula žiadnu otázku, ale ak si myslíte, že chcete, aby euro sa vrátilo naspäť do výboru, alebo balíček o let, leteckej doprave. No, keď mi nepoložíte otázku, len ťažko vám ju môžem zodpovedať. Ja môžem vám povedať len jednu vec. Ja som túto orientáciu podľa hospodárskeho úspechu pod rúškom liberalizácie považujem za nesprávny. Návrh musí byť vyvážený a to nebol. A preto je to zlý návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne, no ja by som chcela poďakovať za túto aktivitu, ale chcel by som požiadať pána predsedu, aby nedával slovo eh, tomuto poslancovi za počas eh, na, cez modrú kartu, pretože všetky tieto pripomienky mal povedať ešte počas zasadnutia výboru. Ak správne e, chápem, a, tak kritizujete spôsob, ako predsedám tomuto zasadnutiu. Avšak to e, by ste nemali. Avšak potlesk ukazuje, že viacerí súhlasia. Áno, môžete povedať ja faktickú poznámku. Ja mám praktickú poznámku v reakcii na tú pani. Ja som bol tieňovým, ja som bol tieňovým spravodajcom a pre e, pozornú obsluhu a ja som e, urobil všetko, aby sme sa vyhli v dnešnej diskusii a preto prosím E, nemáte námietky, keď využívam modrú kartu. Je, žijeme v demokracii a ja využívam túto možnosť, e, tak ako som urobil aj vo výbore. V tom mi nemôžete zabrániť. Ďakujem pekne. Áno, máte právo, avšak je na predsedovi e, prijatia alebo neprijatia modré karty, takže teraz prejdeme k stanovisku európskych konzervatívcov a slovo dostáva Jacqueline Foster. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a všetkým. Chcela by som poďakovať všetkým našim spravodajcom, ktorí odviedli vynikajúcu prácu. Na, na úvod by som rád povedala niečo k správe o službách pozemnej obsluhy. Ja musím povedať, že ECR, my sme podporili liberalizáciu. Naše e, skúsenosti z Veľkej Británie už dlhé roky sú úspechom. Nemôžeme sa báť konkuren- e, konkurencie, ale e, sú tu stále niektoré veci, ktoré majú vplyv na našich kolegov. No ale z tohto dôvodu, ale nie z tohto dôvodu nepodporíme túto správu. Sú tu ďalšie obavy, ktoré máme. Poprvé, iste nikto nebude nesúhlasiť, že vysoké štandardy sú e, dôležité pre všetky spoločnosti, ktoré poskytujú služby na na, na letiskách. Avšak teraz sa tie kritéria, minimálne kritéria sú veľmi, eh, veľmi veľa a sú preskriptívne. Po druhé, podľa výboru, tak ako to nazývam ja, eh, pre nezamestnanosť, eh, sú tu, sú tu zlé požiadavky týkajúce sa spoločnosti poskytujúcich služby a zamestnancov. No a tým sa dostávam k eh, časovým intervalom. Eh, no a 10 rokov pr- eh, som tým zaoberala a musím povedať, že tá situácia sa vôbec nezjednotušila. Ja som žiadala komisiu o, o dôkazy o zneužívaní tohto systému. Bohužiaľ, nič som doteraz nedostala. Nikto nepotrebuje doktorát na to, aby pochopil, že na letiskách v Európe je nedostatočná kapacita Avšak my potrebujeme budovať vzletové dráhy. V, e, vo Veľkej Británii je sekundárne obchodovanie s časovými intervalmi úspešné. No a preto, preto otázka otázka, teda e, časový interval je obchodovateľná komodita. No a ja si nemyslím, že niektorí z nás chceme sa zaoberať lokálnymi pravidlami. No a koordinátori a regulačné orgány rozhodujú o tom, aký je najlepší prístup. Mám 3 minúty, pán predseda. 3 minúty, ďakujem pekne. No a na záver, podľa môjho názoru súčasné pravidlo AT20 je dobré, stratégia, kto popríde, ten pomelie, je dobrá a nemyslím si, že by sa to malo meniť. Rovnako som presvedčená o tom, že to je... Že... A tým sa dostávam k hluku. Hluk je vždy e, otázka subsidiarity a teraz máme obavy z toho, že toto e, sa mení zo smernice na nariadenie. A ja som predložil pozmeňujúci návrh, aby som to reflektovala. Je dôležité poznamenať, že aby e, všetky aerolínie pôsobiace v EÚ dodržiavali predpisy ICAO. Jeden z našich e, obav je výklad e, definície marginálne alebo lietadlo, ktoré limitne plnia normy. No a samozrejme e, je tu viacero ďalších otázok. Na záver by som povedal, že 9 mesiacov nám trvalo, nám trvali diskusie o tomto balíčku. A väčšina ľudí nemá, väčšina ľudí sa nepačia, závery z rôznych dôvodov. My musíme zaistiť, aby e, nás nezviezali pravidla EÚ, ktoré budú znevýhodňovať e, aktérov na trhu. No a z tohto dôvodu tiež e, v tejto fáze nepodporíme správu o hluku a časových intervaloch. Ďakujem pekne, pani Foster. No a pani Foster? Pani Foster? O, prepačte mi, že som vás prerušil, bolo to nedorozumenie. Ja som pochopil že, som mal, že ste mali len 1,5 minúty. Ospravedlňujem sa. No a preto som vám umožnil uh, možno trochu až príliš štedro uh, pokračovať. Dobre, a teraz pani Sabin Wills na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. A kolegyne, kolegovia, výbor pre dopravu návrh komisie o pozemných službách na letiskách už viackrát vrátil. No a ja by som vás chcela požiadať, aby ste zajtra pri hlasovaní tiež zamietli návrh komisie. Prosím, riadte sa hlasovaním príslušného výboru. Prijatie návrhu by znamenalo ďalší mzdový dumping a súčasne by to ohrozilo bezpečnosť pasažierov. Hospodárska súťaž nemôže sa uskutočňovať podliezaním platov. bezpečnosť pasažierov a zamestnancov na eh, letiskách a vo vzduchu eh, má svoju cenu. A teraz by som chcela prejsť eh, k obyvateľom. A práve obyvateľia prílohých oblastí k letiskách znášajú následky čoraz rastúceho objem, viac rastúceho objemu leteckej dopravy. Členské štáty musia podľa daných E, daných e, podmienok rozhodovať na lokálnej úrovni. Článok 10 o kontrolných kompetenciách komisie treba zamietnúť. Obmedzenie prevádzky musí byť prvou voľbou pri opatreniach, aby sme chránili, chránili obyvateľov a postihnuté regióny pred hlukom. Pretože zdravie má prednosť pred ziskom. Ďakujem pekne. Pani Wills a teraz eh, v mene EFD dostáva na jednu minútu slovo pán z, eh, z eh, Perony. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o prevádzkové intervaly, o ktoré ide v tomto návrhu, Určite by sa z nich nemal nájsť nástroj na zachovanie si privilégií a získaných eh, pozícií. Mal by ísť o nástroj eh, zlepšovania eh, konkurencie, schopnosti hospodárskej súťaže medzi jednotlivými leteckými, leteckými spoločnosťami, čo by bolo um, účelné pre pasažierov takisto. A pokiaľ ide o hľúk, tí, ktorí bývajú v blízkosti letísk, by nemali byť e, nadmerne zaťažovaní hlukom z letisk. Avšak treba zohľadňovať aj určitú, e, tak povedať, dočasnú prioritu. E, treba zohľadniť, koľko ľudí býva v blízkosti určitého letiska, koľko ľudí tam išlo bývať, pričom si bolo vedomých hluku, ktoré, ktorý bude vyplývať z blízkosti letiska. Pani eh, Foster eh, žiada o eh, otázku. Prvá vám chcela položiť prostredníctvom nástroja modrej karty. Chcela by som sa spýtať pána Speronyho, či so mnou súhlasí, pokiaľ ide o hluk na letiskách, že plánovacie pravidlá mnohých vlád a miestnych administratív značne viedli k zvýšeniu hluku E, ktorý zaťažuje obyvateľov žijúcich v okolí e, letísk. A e, teda ide, ide o to, aby sa toto zmenilo a v budúcnosti, aby neboli takto laxné pravidlá. Nuž, keď hovoríme o miestnej administratíve v jednotlivých členských štátoch, sú to vždy odlišné štruktúry, nie e, všetky krajiny takéto kompetencie e, e, zverujú z centrálnej úrovne na tú regionálnu a miestnu, Maximálne môžu povoliť stavbu a potom sú tam aj ľudia, ktorí sa rozhodnú, že budú bývať v blízkosti letiska Žiadna e, centrálna e, vláda ani e, miestne orgány nikoho neprinútia predsa, aby býval v blízkosti letiska. Určite pán Milcer teraz za nezaradených vieme, že Časy pre eh, letiska sú momentálne zložité, eh, zvyšujú sa náklady na eh, kerozín, lacné spoločnosti odchádzajú z malých lacných letísk, mnoho spoločností nahlasuje nesolventnosť, všetko toto je naozaj zložité či otvorenie trhu eh, v oblasti služieb pozemnej obluhy, obsluhy by poviedlo k vyššej efektívnosti. Eh, tam si nie som až taký istý, pretože skúsenosti ukazujú, že snahy o liberalizáciu neprinesú vždy ten želaný efekt. Ani eh, to nebude mať rovnaký vplyv na všetky typy letísk vo všeobecnosti a mzdový dumping, tomu by sme určite mali zamedziť. A pokiaľ ide o pridelovanie prevázkových intervalov, zmena v tejto oblasti by bola určite vítaná, či však navrhované zmeny skutočne povedú k lepšiemu využívaniu prevádzkových intervalov a zlepšeniu obchodu s tým. Nuž e, uvidíme, ja e, tam mám svoje pochybnosti. Je tu jedna modrá kartička strany pána Leichtfrieda. ktorý sa potom má vyjadriť aj ako spravodajca, takže nie som si istý, či je to vhodné. Vy ste aj totiž spravodajca a preto sa môžete e, vyjadriť e, neskôr, preto nepovažujem za primerané. Udelím vám slovo v rámci postupu modrej karty. A teraz e, to boli rečníci v mene jednotlivých politických skupín a teraz prídeme k veľkému počtu poslancov, ktorí budú vystupovať sami za seba. Takže eh, pán galer, ďakujem pán predseda, pán komisár, celý uh, tento letecký balíček sa vám celkom nevydaril. Pokiaľ ide o prevádzkové obmedzenia v dôsledku hluku, Mnohí angažovaní občania aj orgány sa obávajú, že komisia sa príliš zamiešala do celého postupu. My sa snažíme zredukovať eh, jej právomoci. Áno, budú informovaní o eh, zmenách eh, v tejto oblasti, a kde vzniká hluk, treba aj zodpovedne konať. Pokiaľ ide o pozemnú obsluhu, E, pokiaľ negatívne hlasovanie e, výboru e, sa potvrdí na plene, vás prosím, aby ste stiahli svoj návrh. Nemusí ísť nutne o zvýšenie kvality vašim návrhom, pretože vytvoríte možno iba viac hluchých miest a teraz zniženie produktivity. Vy ste nieko nedokázali, že liberalizované letisko bude fungovať lepšie než letisko iba s dvomi poskytovateľmi už liberalizovaná e, časť e, služe pozemnej obsluhy ukazuje, kam smeruje cesta, pokiaľ ide o mzdy. Ani, e, preto to ma nezískate. Som toho názoru, že stanovisko výboru pre dopravu by sme v tejto veci mali zohľadniť. Ak teda po negatívnom hlasovaní Eh, odstraníme teda z eh, nášho programu eh, dňa. Som ochotný zaoberať sa návrhom, ktorý by sa naozaj zaoberal čisto zvyšovaním kvality. Tu je potreba, ale nie cestou výšky miest alebo nútenou liberalizáciou. Ďakujem pekne, Michael. Na dve minúty má slovo pán Fleckenstein. Eh, chcete sa eh, vyjadriť. Technická poznámka, aké, podľa akého eh, článku, prosím, sa chcete vyjadriť. Pán predseda, chcel som povedať iba nasledovné. Samozrejme, neviete, nemôžete za to, že jeden kolega sa predtým približne 10 krát prihlásil s modrou kartičkou. To nie je ani môj problém, ale je problémom, že sú kolegovia, ktorí sa vyjadria ako kolega Melcera, potom tu už nie sú. Uh, a nezaujímajú sa o diskusiu, preto som nechcel čakať, e, kým e, opäť dostanem slovo, ale chcel som e, sa vyjadriť tomu, čo povedal kolega Milter, Milter, kým ho ešte máme medzi sebou. Žiaľ Bohu, nepodarilo sa mi to, už medzi časom odišiel. Určite máte pochopenie, pretože to nie je technická poznámka, ja som vám si to zdvorilo načúval, ale treba e, postupovať e, podľa pravidiel. Pokiaľ ide o modrú kartičku a iné postupy, napríklad catch the eye, snažím sa byť e, čo najmožnejšie prísny aby e, sme sa ani príliš neodklonili od e, pridelených e, rečníckých časov, pridelených jednotlivým politickým skupinám a podobne. Teraz má teraz slovo pán Fleckenstein na 2,5 minúty. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, už dosť dlho hovoríme o pozemnej obsluhe a pán Sada má pravdu Vlastná liberalizácia prebehla roku 1996, ale mala fatálne dôsledky, najmä pre zamestnancov. Pokiaľ ide o nariadenie, o ktorom diskutujeme, tak tam sa hovorí o opatrení, eh, o povinnom poskytnutí, teda dobrovoľne bolo toto možné už dávno. Sociálni demokrati hovoria, že bez zabezpečenia zamestnancov to nepodporia. Teda ide o e, reprezentatívne tarifné zmluvy a ďalšie e, záväzky, pokiaľ ide o rovnaké podmienky. Ale toto tak nebude splnené. Preto E, nemožno vynútiť liberalizáciu, to nepodporíme. Toto tiež nie je rakúsko-nemecký finális. Toto je dôsledok e, snách európskych odborových zväzov. E, ide o to, že sa nám nepodarí posilniť postavenie leteckej dopravy v Európe. A Pán e, komisár, citovali vás v European Voice, že nie ste spokojní s tým, že tu bol e, e dostatočný lobbying leteckých spoločností. To ste povedali. Málo kedy sa stáva, že ak komisár komisárovi odmietnú e, jeho návrh, tak sa potom bude sťažovať, že to je dôsledku nedostačného lobbingu. Pán komisár, u mňa boli tiež, ale nepresvedčili ma, sú to títo Miller, Kovač, González a boli tu s troma tisíckami kolegov a majú strach pred zlými pracovnými podmienkami. Tí ma presvedčili a to znamená, že to nepôjde tak, ako to navrhujete vy. Ďakujem, pán Fleckenstein. Pán zaseda požiadalo otázku prosím som modré karty, ale on je tiež spravodajcom, takže mm, je mi ľúto, nebude to možné. Pán Fleckenstein, ste ochotní odpovedať na modrú kartu? od pána Pirkera. Nech sa páči. Pán predseda, súhlasím obsahovo s vami, pokiaľ ide o pozemnú obsluhu. Ale otázka je, aké sú dôsledky pre vás a pre skupinu sociálnych demokratov. A odmietnete celý legislatívny návrh zajtra, tak ako to navrhuje aj výbor? Tá otázka bola krátka a precízna. Áno, urobím to tak. Pán Trmosa. pol minúty, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, Ďakujem. Eh, Chcem sa všetkým kolegom poďakovať za skvelú prácu a teraz budem pokračovať v angličtine. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o hluk. Ako som na začiatku povedal, stále si myslím, že článok, pokiaľ ide o právo výhrady, ako to navrhuje komisia, že to bol pozitívny prvok a nebol dobre pochopený. Ale rozumiem, je to veľmi citlivá politická otázka pre mnohých kolegov z Rakúska a Nemecka. Ale Európska komisia e, navrhovala skúmať postup a nie podstatu a e, miestne rozhodnutia. Bez tohto opatrenia sú zainteresované subjekty e, vystavení arbitrárnemu e, výberu a diskriminačným opatreniam. Pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, podporujem tie, ktoré 4, teda 48, 49 a e, je článok 1 a článok 2, ako ich navrhlo EPP a SD. Ide o to, že je potrebné zohľadniť náklady a my to od začiatku podporujeme. Tieto pozmeňovacie návrhy zlepšujú súčasný text. Ale treba poznamenať, že pozmeňovacie návrhy 45 49 nesprávne reflektujú vyvážený prístup. Minimalizácia hluku e, znamená, že územné plánovanie a e, e, opatrenia na e, izoláciu voči hluku by neboli zahrnuté. A to je problém. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. E, pán na pol minút, nech sa páči. Dámy a pani, my sme si mysleli, podobne ako pri emisiách, aj pri hluku sú jednoducho minimálne hranice, ale tu sa to nedeje. Vy ako komisia si vyhradzujete právo rozhodovať o hluku e, potom, e, teda aké dôsledky sa budú zčiať. Predstavte si občianskú iniciatívu vo Frankfurte. Oni zápasia o zníženie hlukovej hranice a presvedčili politikov a, e, a spolkový štát. A a ustúpili. A teraz príde komisia a povedia, že toto rušíme a my sme za to, aby sme jednoducho e, získali vyšší profit a zrušíte nočné, zákaz nočných letov. Toto <laughs> horšie sa už Európska komisia nemôže prezentovať. Je dobré, že to bolo odmieta, ale teraz chcete stanovisko, chcete sami e, prijať svoje stanovisko, aby o tom rozhodovali súdy, že komisia má pravdu a že e, nám nezáleží na obyvateľoch a dôležitejšie profit. Ale ešte vám poviem jednu vec. E, letecké spoločnosti v Európe dostávajú 30 miliard eur od občanov, pretože e, neplatia dane za palivo a to to ale nemá nič spoločné s hospodárskou súťažou, pretože e, napríklad e, takéto oslobodenie nemajú železnice. Keby takú výhodu mali, určite by boli lepšie železničné siete a nebol by tu preťažený letecký priestor. Toto je jednoducho bublina, tak ako to bolo v prípade nehnuteľnosti v Španielsku. Zavete spravodlivú súťaž a všetky čísla a nie iba vyberať niektoré čísla. A potom ešte zabijakov životného prostredia podporujete. Toto je vaša úloha. To je vaša úloha pre ľudí v Európe. Ďakujem pekne, pán Kramer. Prekročili ste svoje časy, milú to. Ale e, sledujte, prosím, čas. Nechcel som, aby ste hovorili stále. Pán Dál, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Odvetvie dopravy samozrejme profituje z otvoreného trhu, spravodlivá hospodárska súťaž a sloboda pohybu osôb, to je pre dopravu rozhodujúce. Avšak ešte stále ešte tu existujú isté Eh, ľudí, ktoré vedú k monopolom a to platí pre služby pozemnej obsluhy, hlavne letisko vo Frankfurte potrebuje nové pravidlá a novú legislatívu. Komisár Kalás eh, urobil kroky, aby tento trh sa otváral. Bohužiaľ, mnohí socialisti a nemeckí poslanci z výboru pre dopravu podľahli tlaku odborov. Je to premárnená príležitosť zrušenie byrokratických prekážok v prospech aerolíny a letísk by bol tiež, by bol tiež výhoda pre cestujúcich. No, návrh komisie vytvára priestor, aby sme išli ešte ďalej pri otvorení, eh, otvorení otvorení e, konkurencie. Ja e, som teda za to, aby e, návrh bol vrátený späť komisii, pretože opätovne by sme mali o tom hovoriť. Komisia potrebuje túto príležitosť, ale aj spravodajcia, ktorí urobili všetko, čo je v ich silách. No a preto dúfam, že zajtra budeme o tom ešte hovoriť a ešte aj neskôr budeme o tom hovoriť. No už sú tu dve modré karty, pán Gáler, pán Gáler, a pán Liberacký. Ale pán Galler už niečo povedal. A pán Liberacký, chcete položiť otázku? Nepočujem vás, bohužiaľ. Ja chcem mať 90 sekúnd, dobre. Dobre, ďakujem pekne. Takže slovo dostáva pán Kohliček na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, súčasné riadenie leteckej prevádzky spôsobuje preťaženie niektorých letísk EÚ na jednej strane je snaha zvýšiť kapacitu jednotlivých letísk. Zároveň sa modifikuje nový spôsob riadenia letovej prevádzky s využitím výsledkov programu SESAR. No aj tak je dôle, dobré upraviť pravidla o poskytovaní časových intervalov na letiskách EU. Táto úprava má umožniť, aby tak tradične ako aj noví dopravcovia mali šancu operovať a aj na preťažených letiskách. Smerní sa snaží zohľadňovať tak verejný záujem, ako aj požiadavky leteckých spoločností a leteckých manažerov, špecifikov, intervalové sezónnosti. Diskusia o jednotlivých častiach smerní sa týkala okrem zavedenia funkcie európskeho koordinátora, hlavne technických otázkov otázok a posilnenia transparentnosti pridelovania intervalov po konzultáciách. Považujem výsledok za kvalitný a ďakujem spravodajcovi skupina GUE. Toto nariadenie podporuje. A len poznáka k tomu, čo hovoril predrečník pán Van Dálen. Odborári pravdepodobne nie sú vaši voliči. A uvedomte si to až na budúce, keď na budúce nebudete zvolení. Ďakujem veľmi pekne.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 Európa dnes má veľmi významnú leteckú dopravu, zajtra tomu tak nebude a pozajtra situácia bude určite ešte horšia. Pretože naše pravidlá a e, štruktúry v tejto oblasti nebudú schopné e, držať krok s dobou. E, naše zajtrajšie hlasovanie určite so sebou prinesie zlepšenia z rôznych pohľadov Eh, letiska získajú väčšiu flexibilitu v oblasti využívania prevádzkových intervalov, tak aby sa lepšie dali využívať eh, ich eh, kapacity. Sekundárny trh s prevádzkovými intervalmi zabezpečí lepšie využívanie zdrojov letisk. Náš text nám umožňuje eh, eh, lepšie čeliť budúcnosti. Ale chcel by som zdôrazniť, že sme mali mať predsa len trošku viac odvahy a zasadiť sa za významnejšie eh, zmeny pravidiel, ktoré by umožnili napríklad venovať sa problému správneho využívania letiskových kapacít prísnejším spôsobom Eh, myslím teraz na <clears throat> pravidlo využívaj alebo to stratíš. Naradenie hovorí, že na to, aby sme držali krok s dobou, je potrebná revízia každých 8 až 10 rokov. Um, myslím si, že budú tu naozaj veľké ťažkosti v budúcnosti, pokiaľ ide o letiskovú dopravu. Dúfajme, že e, potom bude ešte čas e, situáciu zle, zlepšiť. Keby sme dnes boli mali viac odvahy, znamenalo by to urobiť dva kroky vpred a odovzdať tým e, po nás racionálnejšie, dlhodobejšie pravidla, pevnejšie východisko Inak e, e, dnes robíme len jeden krok. Určite je to dobrý výsledok, ale určite nie je ten najlepší možný. Je to dobrý text, ale nie je ten najlepší. Ďakujem. Ďakujem, Davide. Na jednu minútu má slovo pani Meissner. Ďakujem pekne, pán predseda. V skutku máme za sebou veľmi emocionálne diskusie, odkedy som tu v parlamente. Málo kedy e, diskusia bola taká intenzívna aj s lobbystami a podobne. <clears throat> Musíme e, vychádzať z e, toho, že celá táto otázka letiskového palička mala prispieť k príprave, k dláždeniu cesty smerom k jednotnému európskemu nebu. Eh, áno, je tu otázka, či všetky návrhy sú eh, správne. Pokiaľ ide o eh, otázku hluku, naozaj treba zohľadňovať aj otázky zdravia, ale ak budeme zohľadňovať iba otázky zdravia a nie aj situáciu pracujúcich na letiskách. Nie je to vyvážený postoj a my chceme vyvážený postoj. Chceme, aby aj letiska boli konkurencieschopné. Pokiaľ ide o služby pozemnej obsluhy. Liberalizácia bola možná aj v minulosti. Cúrich eh, zabezpečuje s veľa poskytovateľmi eh, dobrú kvalitu, Frankfurt tiež a má len dvoch poskytovateľov, takže nie je to v počte poskytovateľov. Ale nemali sme žiadne eh, štandardy pre kvalifikáciu a vzdelávanie zamestnancov. To je niečo, o čom by sme mali ešte raz podiskutovať u nás na výbore. Ďakujem. Na jednu minútu má kolegyňa Elizabeth Durand. Ďakujem, pán predseda. Chceme zlepšiť kvalitu letisk, to je správne, ale dopad hluku, e, tu bude ešte stále nočné lety, to sú otázky, ktoré musíme ešte riešiť. Nejde o otázku komfortu, ale skutočne zdravia. Dokonca je obrovským e, problémom. Vážená pani kolegyňa, naozaj musíme zohľadnite aj to, čo e, navrhuje Medzinárodná organizácia práce. To, že všetci prevádzkovateľia budú mať rovnaké podmienky a tak ďalej, týkajúce sa hlučnosti, nie, to nestačí. Chceme, aby komisia <clears throat> mohla odstrániť to, e, po čom volajú miestne orgány, na čom sa zhodli po dlhých rokovaniach. Pokiaľ ide o liberalizáciu, či dvaja, či traja poskytovateľe, neviem, či to nejako zmení celú situáciu či sa týmto e, služby pozemnej obsluhy zlepšia. Neviem, či by to malo e, priamy vplyv na e, kvalitu, pretože dúfam, že v tejto oblasti budeme naozaj postupovať podľa návrhov. Ďakujem pekne na jednu minútu. Teraz pán Tusas. Sú tu značné zvyšovania e, cien za letiska, je menej letov, e, značne sa prepúšťa v, e, v sfére leteckých spoločností, znižujú sa mzdy. V oblasti služieb pozemnej obsluhy sa takisto veľmi zhoršila situácia v Grécku. Máme skupinu, ktorá má monopolné postavenie. E, máme tu e, teraz e, presun k spoločnosti Gold Air Handling. To je najväčšia spoločnosť v tejto oblasti, ktorá presunula, prepustila veľmi veľa zamestnancov. Zamestnanci bojujú proti sociálnej spoločnosti, podrýva pracovné pravidlá, je to naozaj veľmi zložité, stále sa zvyšujú ceny za letenky. To je nesociálna politika EÚ a vlád a zamestnanci by chceli predostrieť vlastné riešenie týkajúce sa cien. Ide o to, aby sme zabezpečili aj práva zamestnancov, aj e, ochranu životného prostredia. Ďakujem na dve minúty kolega Lois de Grandes. Ďakujem, pán predseda. Komisia predložila e, dôležitý e, text. Stavila aj na kvalitu, na vnímanie e, toho, čo je pre pasažierov dôležité. Chceme zvyšovať, zlepšovať kvalitu služieb v leteckej doprave. Súvisí to aj s zlepšením kapacity letísk E, pomocou pridelovania prevádzkových intervalov. A zároveň treba toho urobiť e, viac v oblasti ochrany životného prostredia, obmedzovania e, hluku. Treba zlepšiť aj služby pozemnej obsluhy. Tie sú dôležité, pokiaľ ide o vnímanie kvality služieb pre Um, pasažierov. Nebolo by uh, vhodné len tak jednoducho zamietnúť návrh. Kolega Zásada má naozaj pravdu, keď žiada o viac času na to, aby výbor pre dopravu mohol nájsť vyvážené, uspokojujúce riešenie. Čo nemá zmysel je ak by sme všetky tri návrhy e, e, z legitimných e, záujmov zamietli, ale nie sú to všeobecné záujmy. To by malo byť pre nás dôležité. EPP <clears throat> by nemala byť proti väčšej hospodárskej súťaži. Nie je to a priori proti záujmu letiska alebo zamestnancov. Práve naopak, hospodárska súťaž je významná pre efektívnosť a to nedosiahneme e, e, tým, že nič nezmeníme. Ďakujem pekne, pani Berez má slovo. Sociál. Ďakujem pekne, pán predseda. Z e, výboru pre sociálne veci môžem povedať, že tento návrh sme si veľmi pozorne všimli a preverili. Sme uprostred krízy a ukázalo sa, že liberalizácia celých e, odvetví e, e, teda liberalizácia ťažko postihla celé odvetvia a opäť tu je návrh na liberalizáciu a s že to priniesie nižšie náklady pre konečných spotrebiteľov. Ak mám byť úprimná, tak si myslím, že by sme takto nemali postupovať. My sme opätovne predložili pozmeňovacie návrhy. Ich cieľom je odmietnúť tento text. A, a chcem poukázať ešte na dva alebo tri rozhodujúce body. To prvé, prenos práv spolupracovníkov, zamestnancov, keď sa menia licencie. Teda keď sa zmení prevádzkovateľ, tak sa musí zabezpečiť, aby tí, ktorí pracovali v pozemnej obsluhe, aby mohli preniesť svoje práva. Poznáme sociálny model Flex Security a to je veľmi rozhodujúci bod. A potom ochrana zdravia a bezpečnosti na pracovisku. E, to je vlastne postup proti sociálnemu dumpingu. Predložený návrh vedie podľa nás k zhoršeniu podmienok pre zamestnancov na letiskách a e, opäť sa tu žiada liberalizácia. Ďakujem pani Savisar Tomasty. Jedna minúta, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, áno, je dôležité, aby e, letecká doprava bola efektívna, ale nariadeniami by sme nemali zhoršovať podmienky e, najmä pre menších prevádzkovateľov pozmeňovací návrh 26 a 83, pokiaľ ide o prevádzkové intervaly, tak ten prvý bol podporený väčšinou, ale ten 83. to zase chce zmeniť. Áno, viem, že tie prevádzkové intervaly sú problémom a nevyužívajú sa efektívne a pasažieri tým trpia. Musíme to zohľadnúť. Chcem dať príklad, teda je tu 21 týždňov, spoločnosť ich chce využiť a musia robiť údržbu e, lietadiel a mm, e, nemôžu využiť e, svoje intervaly, pretože nenavezujú na seba. Sú tu ale aj menšie spoločnosti, ktoré môžu s maximálnou efektivitou využiť svoje lietadla Kolegyne, kolegovia, prosím vás, aby sme v tom naredení o v smernici o e, e, prevádzkových intervaloch využívali efektivitu. Ďakujem. Pán predseda, pán komisár, čo vlastne očakávajú pasažieri od e, pozemných služieb, aby načas dostali svoju batažinu, aby na palube boli nápoje, aby mohli bezpečne cestovať a pasažierom je jedno, či to poskytuje jeden alebo 10 podnikov. E, existujúce pravidlá umožňujú e, túto flexibilitu. Musí ich byť najmenej dvaja. Môžu byť traja, piati, môže ich byť 10. A letiská v Európe využívajú túto možnosť. Niektorí majú len dvoch, niektorí majú viacerých, ale viac poskytovateľov nie je zárukou funkcionality služieb. Napríklad v Le- vo Viedni sú dvaja poskytovateľia a presnosť je 99% a máme iné letiska, kde sú štyria poskytovateľia a pasažieri nie sú spokojní s poskytovanými službami. To znamená, viac služieb neznamená automaticky väčšiu kvalitu. Aké je moje stanovisko? Existujúce nariadenie umožňuje liberalizáciu. Ja nevidím žiadnu pridanú hodnotu v povinnosti ďalšej liberalizácie, e, ak povieme, že musia byť najmenej traja alebo štyria poskytovateľia. Záväzkom najmenej dvoch sme dosiahli liberalizáciu a je to funkčné nariadenie. Preto nalieham na parlament, aby poslanci e, sa pridržali návrhu výboru, aby odmietli návrh komisie a potom, aby pán komisár v dôsledku tohto hlasovania stiahol svoj návrh. Ďakujem. Pani Steinbrück, e, Áno, aj my, sociálni demokrati, máme záujem na úspešnom hospodárstve v Európe, ale k takémuto hospodárstvu patria dobre vzdelaní, dobre zaplatení a dobre motivovaní zamestnanci. A e, tá dnešná diskusia o tom, čo ako odbory musia urobiť, pokiaľ ide o dôsledky ďalšej liberalizácie pozemných služieb, tak to, tu som trocha sklamaná. Musím povedať, ak hospodársky podnik stojí pred odvermi u nás, tak tak, tak som ešte nikdy nepočula takú negatívnu kritiku, ako, e, ako musia si vypočuť zamestnanci. Pán komisár, pán Zasada, tiež niektorí kolegovia. Ja neviem, či máte vôbec tušenie o tom, čo e, politika liberalizácie e, spôsobila v Európe sú tu ľudia, ktorí majú obavu o svoje zamestnanie, majú strach, že nebudú môcť uživiť svoje rodiny, majú strach pred nestabilnými, neistými pracovnými miestami. A toto robíte, spôsobujete ľuďom. Musíte, e, môžete samozrejme myslieť na úspešné hospodárstvo, ale myslíte aj na dôsledky. Pozrite sa jednoducho na tie čísla. Situácia poslednej liberalizácie Eh, v Nemecku znamenala 20-percentný pokles eh, eh, na mzdách. Sú ľudia, ktorí pracujú za 7-8 hodín eur, 7-8 eur na hodinu. Z toho nikto nevyžije v Nemecku. A ak ešte chceme posunúť liberalizáciu, tak to je veľmi extrémne. Potrebujeme konkurenciu, dobre pracovné miesta, ale potrebujeme kvalitu a túto kvalitu musia znášať zamestnanci a na tých nesmieme zabúdať. My sme vo výbore pre zamestnanosť chceli niektoré veci vylepšiť, niečo sa podarilo, ale my, sociálni demokrati, sme nie s týmto spokojní. Chceme ochranu, nechceme sociálny dumping, chceme dobré vzdelávanie. Ďakujem. Ďakujem. E, teraz e, Pán eh, Higgins, nech sa páči. chcem počiarknúť význam a dôležitosť tejto správy pre eh, služby pozemnej obsluhy eh, v leteckom odvetví v Európe. Chcem tiež počiarknúť veľký význam služieb pozemnej obsluhy a eh, budem hlasovať eh, za túto správu. Táto správa je veľmi dôležitá, eh, zabezpečuje konkurenciu, zabezpečuje kvalitu pre letecké spoločnosti a pre pasažierov. Nehovoríme len o liberalizácii služieb pozemnej obsluhy, hovoríme o minimálnych štandardoch kvality pre európskych občanov, e, napríklad e, aj pri e, vybavovaní na letiskách a pri službách s patožinou. My žiadame o navýšenie o jedného poskytovateľa, poskytovateľa miesto dvoch. Hovoríme o minimálnych štandardoch pre vzdelávanie v zamestnancov v tejto oblasti. Hovoríme o ochrane ich pracovných podmienok. No a napokon sa chcem poďakovať e, spravodajcom za, spravodajcovi za e, vykonanú prácu a dúfam, že všetci zajtra budú hlasovať pre posunutie tej správy do výboru. Ďakujem veľmi pekne, Jim. No a teraz kolega Liberacký na 1,5 minúty. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ja viem, pán komisár, že vy ste mali dobré zámery, akože, ale iste viete, že dobré zámery dážde cestu do pekla, chcete zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb na letiskách a vy to chcete dosiahnuť tým, že zvýšite konkurenciu medzi prevádzkovateľmi služieb. Bohužiaľ, nezohľadňujete osobitné podmienky v tomto konkrétnom sektore. No a tieto osobitné podmienky znamenajú, že ak by sme sa držali vášho návrhu, tak by sme boli úplne kontraproduktívni. Myslím, že si treba, alebo netreba zabúdať, že ak poskytovateľ má menší podiel na trhu, tak hospodárska súťaž tým trpí, je tam čoraz viac prázdnych miest. No a to znamená, že ľudia, ktorí sú zamestnaní, za ten čas pracujú menej, takže efektivita práce sa znižuje. Takže neviem celkom presne, ako vy to chcete vyriešiť, možno e, znižovaním platov. Zvýšenie počtu operátorov nezvyšuje efektivitu, pretože už sa nedá nič zvýšiť, keď hovoríme o poskytovateľoch. No, niekedy už neexistuje eh, kapacita a nedá sa znižovať a nedajú sa, nedá sa zefektívňovať práca. Ja som čo názory o tom, že sa má tento projekt vrátiť späť na komisiu. No a ja vyzývam kolegov a vyzývam pána Higginsa, pána Groša. Ja myslím, že zajtra musíme hlasovať a myslím, že a treba, aby sa tento návrh vrátil naspäť Európskej komisii. Potom komisia bude musieť vypracovať projekt, ktorý bude e, zohľadňovať aj práva a povinnosti všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Koch na po minúty. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, e, odložme, odložme bokom emócie a snažme sa zaujať pragmatický prístup. Ešte nikdy sme nepokladali osobitný európsky zákon za dôležité, keď sa to týka len dvoch alebo troch, eh, troch podnikov, či už pozitívne alebo negatívne. No dnes ide o to, o nutenú liberalizáciu služieb eh, pozemnej obsluhy, aj keď už dnes môžu eh, fungovať viac ako dvaja poskytovateľe na letiskách, len dve alebo tri letiska to nerobia, a to z dobrých dôvodov, ktoré vyplývajú hlavne z lokálnych podmienok. Takže komu pomôže e, to, tento zásah do existujúcich štruktúr? A keď, naše európske, keď sú aerolínie ohrozené, ohrozené ich, keď je ohrozená ich existencia kvôli letiskám, a ak to tak bude, tak si veľ, robíme veľké obavy. Budeme musieť e, okamžite naštartovať iné aktivity na ich záchranu myslím na vyškrtnutie ETS z leteckej dopravy a okamžité presadenie jednotného leteckého priestoru, ale aj napríklad zrušenie eh, dane z leteckej dopravy samozrejme, že služby pozemnej obsluhy sa dajú ešte zlepšovať, avšak na to potrebujeme štandardy normy, eh, lepšie vzdelávanie, dobré mzdy, avšak nie len tak svojvoľné zvyšovanie počtu poskytovateľov na obmedzenom trhu. A ja žiadam, aby ste zajtra hlasovali za návrh výboru pre dopravu. Ďakujem veľmi pekne, milý kolega. A pán Kramer, vy ste už e, dostali slovo, takže aj tak už e, meškáme na 1,5 minúty. Dostal slovo pani Adriana Tikau. Vážený pán komisár, toto nariadenie o e, znížení hluku aj e, pre časové intervaly na letiskách Európskej únie vítame. No a teraz k e, hluku. Ja si myslím, že treba nájsť rovnováhu medzi hospodárskymi a zdravotnými aspektami a teraz k službám pozornej obsluhy, ktorá sa dá zlepšovať na to, aby sme zvýšili kapacitu Európskej únie a regulovali podporovať hospodárskú súťaž. Európska únia musí zvyšovať kapacity, aby zostala konkurencieschopná, ale liberalizácia trhu nemôže e, byť na úkor sociálnych e, podmienok. Členské štáty musia zaistiť, aby personál a zamestnanci podnikov, ktoré podniku, e, poskytujú služby, musí, byť, musí mať stále dostatočnú ochranu. No a keď teraz konštatujeme, že v prípade ochrany sú isté medzery alebo sa nesplňujú normy, tak a treba zrušiť alebo pozastaviť akreditáciu a povolenie pre poskytovateľov služieb členské štáty. Môžu tiež prevziať dozor to dodržiavanie minimálnych štandardov a kontrolovať kvalifikácie a treba zaručiť čo najvyššie bezpečnostné štandardy. E, minimálne štandardy pre e, poskytovateľov služieb na letiskách. Podporujeme, to je dobré a pre fungovanie a prácu letisk. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Adriana. A slovo teraz na 1,5 minúty e, dostáva pán Banky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni, moji predrečníci už sa zaobrali mnohými otázkami. Ja by som chcel hovoriť o E, zavedení opatrení na boj proti hluku na letiskách. Myslím, že je dôležité, aby sme túto otázku regulovali. E, posledná regulácia e, sa uskutočnila v roku 2002, no a odvtedy vyšlo mnoho štúdií, ktoré preukázali, že má to veľmi závažné dopady na zdravie. Nedávna štúdia preukázala, že pre tých, ktorí žijú v blízkosti letiska, tak tí prichádzajú o milión eh, rokov života kvôli luku, No, oni prídu o ľudia prichádzajú o sluch alebo eh, trpia ďalšími ďalšími chorobami eh, poruchami z, nie z vlastného zavínenia, pretože nevybrali si, že budú bývať blízko letiska. Často letiska vyrástli pri ich príbytkoch. 3 milióny občanov žije v blízkosti letísk a e, trpia znečistením hlukom nad hranicu 50 decibelov. Tak to treba zmeniť. Dobre, ďakujem pekne. A, milý kolega, myslím, že diskusiu uzavrieme a pani De Vejráka. Takže... Ste tu? Nie. Ste tu? Christín De Vejrák, pani De Vejrák, ste tu? Nie. Dobre. Takže máme veľmi dlhý zoznam rečníkov v ďalšom bode a to je spontánna časť našej rozpravy. A slovo dostanú deviatie, ale určite neviac. Ako prvá pani Langen. Pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, vítam pôvodne eh, navrhované eh, kompetencie pre eh, komisiu <clears throat> napríklad v oblasti nočné, nočných e, zákazov. Toto nie je zlučiteľné s e, zásadou subsidiarity. Efektívne je možné iba rozhodovanie na miestnej úrovni o takýchto otázkach. Avšak sú e, ďalšie prvky, kde vyváženie medzi zájmami dopravného hospodárstva a ochrany pred hľukom nie sú primerané napríklad E, mali by byť e, primerané e, možnosti ochrany, pokiaľ neobmedzujú kapacitu letisku, letiska. To nie je akceptovateľné. Ďakujem. Vypršal váš rečnícky čas a teraz má slovo pán Zemke. Mikro. Mikro ja bym chciał tu nawiązać do dyskusji o mm, trzecim projekcie mianowicie mm, Chcel by som sa vyjadriť e, k správe týkajúcej sa služby pozemnej obsluhy. Myslím, že e, e, tento pán spravodajca, alebo táto správa je najkontroverznejšou z tohto balíčka. Eh, hovorilo sa o prínosoch pre pasažierov, ale vystáva tu fundamentálna otázka, či eh, by tomu naozaj eh, tak bolo. Myslím, že najdôležitejšou otázkou tu je zabezpečiť bezpečnosť pasažierov musíme zaistiť, aby konkurencia neznamenala nižšiu kvalitu a bezpečnosť. A preto by som chcel formulovať otázku, či pán spravodajca do správy vložil všetko na to, aby sa zabezpečilo práve toto. E, pán Jim Nicholson. Ďakujem, pán predseda. Dve, dva body som chcel spomenúť. Dôležitosť, e, e, pokiaľ ide o prevádzkové intervaly, je potrebné, aby boli malé letiská prepojené na veľké dôležité medzinárodné letiska, je to dôležité pre e, ekonomiku e, e, takých oblastí ako Írsko, odkiaľ pochádzam. A treba tiež povedať, že niektoré úpravy nepokrývajú všetky letiska, napríklad letiská, ktoré majú nižšiu kapacitu Ehm, ľudia v východnom Belfaste by e, zrazu boli značne e, zaťažení hlukom, pokiaľ by sme nič nezmenili v tejto ehm, úprave. Slovo má teraz Joe Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Služby pozemnej obsluhy sú skutočne e, príkladom dôsledkov liberalizácie. Prepúšťanie, nízke mzdy, Ehm, naraz miest pod eh, mierou inflácie, neisté pracovné miesta, eh, nižšia eh, miera kvalifikovanosti personálu. Všetko sa zhoršuje. Čo za zázrak liberalizácie? Komisia by si to mala uvedomiť. Pozrite sa na túto správu. A čo urobíte, keď si ju prečítate? Nie, vy budete ďalej pretláčať väčšiu mieru liberalizácie a e, pritom zamestnanci e, trpia. E, hrabivosť skutočne nemá obmedzenia a zároveň trpia aj pasažieri. Pričom tu ide naozaj o osudy zamestnancov v tejto oblasti. Slovo má pán Andrew Browns, prerušuje pán predsedajúci. Som e, e, principiálne proti akékoľvek EÚ legislatíve, ale ak už nejaká má byť, tak uh, ferujem formu smernice než nariadenia. Obsah smernice o pozemnej obsluhe je veľmi zlý viedol k znižovaniu e, miest. Navrhované nariadenie by e, ešte ďalej zvyšlo mieru liberalizácie. Možno by to vyzeralo dobre z pohľadu e, účtovníctva, ale hm, služby pozemnej obsluhy by sa, myslím, týmto zhoršili a ohrozila by sa bezpečnosť a kvalita poskytovaných služieb. Liberalizácia v tejto sfére myslím, len zhoršuje e, kvalitu poskytovaných služieb a e, mzdy. Ďakujem. Teraz e, pán Nikolásku. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že sa teraz zaoberáme letiskami, obzvlášť službami pozemnej obsluhy. Diskusia je to veľmi zaujímavá. Som rád, že je prítomný pán komisár. Chcel by som sa vyjadriť k úpravám týkajúcim sa štátnej pomoci pre letiska. Je tu o kvalitatívne um, služby, ktoré majú poskytovať letiska to, čo poskytujú jednotlivým eh, cestujúcim, nevystačuje to. Niektoré letiska museli zatvoriť a to malo naozaj vplyv na ich okolie. Ide o to, že by sme mali zohľadniť aj stanovisko e, Združenia e, rumúnskych e, letísk. Aj tieto aspekty by sme mali zohľadniť, keď sa zaoberieme touto témou. Ďakujem, pán kolega. Teraz pani Kalnbach. Vážený pán predseda, pán komisár, 20 rokov vnútorného trhu sme prednedávnom oslávili e, veľmi veľa e, pozitív. To za sebou prinieslo pre občanov v EÚ v oblasti pracovných miest. a Toho treba e, veľa zlepšovať. Ak dáme do centra pozornosti človeka, tak potom v oblasti smernice služby pozemnej obsluhy nevidím ani jeden jediný pozitívny bod e, táto e, divoká nutená liberalizácia naozaj neprináša nič e, pozitívne pre zamestnanca a zamestnanky. Myslím, že dnes to už zaznelo dostatočne veľa krát. Mzdový dumping to znamená podobne. Netýka sa to však iba zamestnancov. Je tu aj ďalšia skupina Európanov, ktorá trpí. Ide o spotrebiteľov. Ak sa redukujú bezpečnostné opatrenia, zhoršuje miera kvalifikovanosti personálu. Týmto naďalej e, vystavujete e, pasažierov ešte väčšej e, miere neistoty. Rečnícky čas vypršal. Pani Kalenbach, teraz má slovo ďalší rečník. Pani Klas. Eh, ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, môžeme toho veľa merať, merať hluk v decibeloch, ale priame dôsledky na osoby ľudí sa ťažko merajú a čím intenzívnejšie sú vystavení hluku, tým eh, eh, viac reagujú na situácie stresovo. Preto téma hluku je naozaj veľmi dôležitá. Um, tieto otázky eh, letových obmedzení v súvislosti s mierou hluku by mali ostať uh, otázkou uh, lokálnych rozhodnutí, pretože sú tu aj lokálne dopady. Preto by malo ísť o rozhodnutia, ktoré budú sa konať v súčinnosti s občanmi v okolí týchto letísk a že by malo ísť naozaj o individuálne rozhodnutia. Uh, Eh, rozhodnutia, ktoré sa nájdú na miestnej úrovni, ktoré sú výsledkom mediačného procesu, komisia nesmie jednoducho zrušiť. Eh, ďakujeme, Krista. A teraz Zita eh, Gru Maj. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Predseda, dám povinne aby si zapol mikrofón. Je jasné, že výzvy, pre ktorými stoja európska letiska, um, je potrebné riešiť. A ja ale v predloženom návrhu môžem súhlasiť len s tým, čo predložil e, alebo povedal výbor pre dopravu. Je potrebné to odmietnúť. Jednoducho neposkytuje to záruky pre zamestnancov a je e, zrejme, že Liberalizácia vedie ku dumpingu miest. Liberalizáciu nemôžno dosiahnuť na, za cenu e, poklesu sociálnej ochrany. Žiadali sme zlepšiť sociálny dialog na úrovni EÚ a je mi ľúto, že v prípade tohto návrhu sa to neudialo. Pán komisár, chcem sa vás opýtať, rečnička stratila mikrofón. Dostali sme sa na koniec dlhého zoznamu rečníkov, hovorí pán predseda, a odznelo eh, aj mnoho príspevkov v rámci postupu Catch the Eye. Musíme však zachovať isté hranice, pretože už eh, sme tak či tak eh, v meškaní voči programu. A toto je jediná možnosť, ako dodržať ako tak rozvrh. Teraz bude mať slovo pán komisár Kalas, aby mohol reagovať na mnohé poznámky. Pán predseda, ctení členovia, ďakujem za vaše veľmi zaujímavé poznámky a príspevky. Všetkým vám chce poďakovať za živú diskusiu. Je veľmi ťažké vyjadriť sa ku všetkým tým podrobnostiam, a moji kolegovia mali možnosť sa stretnúť s výborom pre dopravu a tiež členmi parlamentu a kolegovia sa zúčastňovali na týchto diskusiách a budeme pokračovať v diskusii, ak e, to tak rozhodnete, aby sa v diskusii pokračovalo. Samozrejme chcem povedať, že viete, toto je veľmi skromný návrh. E, celý ten balíček e, a útočia naň z dvoch strán a teda e, tá jedna strana hovorí, že to nestačí na zlepšenie konkurencieschopnosti európskych letisk. V blízkej budúcnosti e, už vidíme mapy, ako sa e, stred Európy dostane do klieští. A naozaj musíme urobiť niečo s týmito letiskami. To je teda jedna strana. No a pokiaľ ide o sociálnu ochranu, ja som e, začal e, s týmito rokovaniami tak, že sa stretol s zástupcami e, odborov a tam sme si vytvorili predstavu, čo by mohol byť vyvážený návrh. A tie, to, čo oni žiadali, je tam. A je, tam dokon, je, tá, je to lepšie ako súčasná legislatíva. Takže ja som hlboko presvedčený, že to je vyvážený návrh a je to umiernený návrh, pretože eh, môžem vám povedať, čo je naozaj na liberalizácia. To by mohlo ísť ešte oveľa ďalej. A to, čo tu bolo citované, Frankfurt a nové pristávacie dráhy, to by mohlo ísť ešte horšie. Vy eh, možno ani netušíte, aké predstavy majú ľudia v jednotlivých eh, výboroch. Takže toto sú moje presvedčenia. Je to umiernený návrh. A ja netrvám na tom e, presadiť tento balíček za každú cenu. Ja nechcem robiť tu lobbying. Toto je váš návrh, vaše rozhodnutie, čo urobíte s týmto návrhom e, zajtra. Ale musíte brať do úvahy, že toto je e, balíček, nemôžeme niektoré prvky z neho jednoducho vybrať. Je to politické rozhodnutie a ak to neprejde, tak to neprejde. A samozrejme viaceré prvky, ktoré zazneli a e, v diskusii a čo ste si prijali, aby bolo podrobnejšie, e, tak e, to všetko zostáva otvorené. Ja e, samozrejme chcem dodržať časové limity. No a potom bola reč o nočných letoch. Ja neviem, z akého tábora toto môže prísť. Pán Korliček, to bol zaujímavý návrh Ehm, teda ehm, využívanie nových technológií pri ehm, pri prevádzkových intervaloch, ale členovia výboru hlasili, hlasovali inak, pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru a jej vylepšenie. Takže uvidíme, aké bude vaše rozhodnutie zajtra a Samozrejme, ak tento balíček nedostane politickú roz- podporu, tak ho jednoducho budeme musieť stiahnuť. To je skutočnosť. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda. A teraz dostanú slovo traja spravodajcovia. Mm-hmm. Vzhľadom na veľmi bohatú diskusiu iste všetci budú súhlasiť s tým, že spravodajcom dáme viacej času, pretože musia reagovať na viac ako 40 diskusných príspevkov. E, takže najprv pán Artur Cezada. ako spravodajca dostávať ešte raz slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa budem snažiť, ja sa budem snažiť uh, zodpovedať na mm, najčastejšie otázky. Vo všeobecnosti táto diskusia ukázala, aké, aká náročná je táto téma, pretože zrazu sa v debate preukázalo, že najväčší liberál v Európe je konzervatívec a je to liberál, a liberál, ktorý zastupoval skupinu liberálov, je zrazu dosť kon- konzervatívny. No a preto som rád, že sa nám podarilo vybrať sa toľko kompromisov. No a potom, čo dokument sa vráti do výboru pre dopravu, tak budeme môcť sfinalizovať našu správu. No Už zaznelo tu veľa argumentov kolega Liberacký hovoril o produktivite, e, ktorá je hlavným, hlavným argumentom proti produktivite, teda dokumentu, ale čo to znamená, e, keď zamestnanec nemá ani 5 minút čas po čase pracovnej zmeny na to, aby sa napil vody. Mali by sme 100%, 100%, 100% produktivitu a vtedy by zamestnanci nerobili nič. Ja som bol prednedávnom na letisku eh, v, eh, eh, v Japonsku, kde hovorili, že pýtal som sa na to, aké sú podmienky a počul som, že tam nie sú vôbec žiadne obmedzenia pre podpisovanie, podpisovanie zmluv medzi poskytovateľmi služby. Boli tam deviati poskytovateľi, vrátane to, troch nezávislých. Ja som sa spýtal na produktivitu, čo robia zamestnanci Nože, sú tam hodiny mimo špičky. A čo robia? Nuž, Japonci sú známi tým, že veľmi si uctievajú prácu a boli z mojej otázky veľmi prekvapení. A nože, čo robia? Nože, majú čas na odpočinok, alebo sa môže vedovať aj školeniam, majú čas na občerstvenie, takže nemajú 3 dní povinného školenia, ako by sme chceli my, oni majú školenie každý deň, alebo každý druhý deň, každý tretí deň, v závislosti, závislo od toho, či majú voľný čas alebo nie. No otázka bezpečnosti, aj so tý kolega Zemke sa na to pýtal, no samozrejme to bola jedna z kľúčových otázok v rámci dokumentu. Každá, každý poskytovateľ služie pozemnej, pozemnej obsluhy, ktorý dostane po schválení a bude musieť preukázať, že to je bezpečná spoločnosť a to znamená, a, a, že plní všetky bezpečnostné štandardy a normy. Toto boli kľúčové otázky v prípade tohto nariadenia. No a teraz ďalšia otázka, ktorá by mala zaujímať a mojich kolegov zelených a socialistov, rovnako ako kolegov z GUE, a, ktorý, a rovnako mojich kolegov z EPP, a ktorých e, zaujíma letesko vo Frankfurte a ktorí viackrát dnes hovorili o dôležitých sociálnych otázkach, zaistenie podmienok pre zamestnancov. Mikrofon, bohužiaľ. No, ďalším rečníkom je tiež pán spravodajca, pán Ugias. No, pred dvoma týždňami už nemáte slovo. Pán Ugias, nech sa páči. Pán nech sa páči, máte slovo, pán Gias. Grazie, prezidente. È difficile. Ďakujem, pán predseda. Je ťažké uh, urobiť nejaké zhrnutie, tak ako e, pán zásada v tak krátkom čase. Chcel by som poďakovať všetkým e, kolegom, ktorí prispeli do tejto diskusie a chcel by som poďakovať aj všetkým úradníkom výboru TRAN, všetkým politickým poradcom, ktorí spolupracovali Chcel by som povedať dve veci k tomu, čo zaznelo. Poprvé, pokiaľ ide o riziko e, kolízie s nariadením o e, e, regionálnej konektivite a pridelení prevázkových intervalov. Máme tu návrh, podľa ktorého by bolo možné, aby koordinátor sa vyjadil proti predajú prevádzkových intervalov, ak by to zhoršilo regionálne prepojenie na e, veľké e, letiská. E, teda takýmto spôsobom by sa ochránili periférne oblasti a ostrovné oblasti. Ďalšia vec, pokiaľ ide o série prevádzkových intervalov, Hovorí sa, že už teraz je táto, e, táto dĺžka príliš e, veľká. Pokiaľ je ochranu občanov, nemali by sme myslieť iba na malé, malé firmy. Zákon, zákon zohľadňuje komplexnosť všetkých e, záujmov, ktoré sú vždy v hre. A dovolte mi z tohto pohľadu povedať jednu poznámku. Videli sme tu dnes zastúpené veľké záujmy. Hovorilo sa o eh, lietadlách, eh, lobistických eh, záujmoch. <clears throat> Niekto zdá sa, že hovoril v záujme určitých kategórií, ani nie tak určitých ideológií. Takže je tu vnímateľná určitá transformácia, ale nemali by sme pritom strácať ten centrálny záujem zo zreteľa, a teda e, nájsť nejakú vyváženosť medzi jednotlivými e, týmito záujmami a hlavne konať v záujme občanov. A preto by som e, chcel, pokryť o túto e, tému prevádzkových intervalov, e, e, spomenúť, že je dôležité je, e, aj ako právne formulujeme prevádzkové intervaly, teda táto e, ich právna zakotvenosť je dôležitá Eh, ide o ich eh, verejnú eh, užitočnosť. A pán predseda, chcel by som upromiť pozornosť na následovné. Ehm, naozaj uznávam, že pán Kala sa začal naozaj odvážne venovať týmto témam, ale musím úprimne povedať, že je aj potrebné, aby sa rešpektovalo hlasovanie parlamentu, hlasovanie výborov, bolo by to naozaj veľmi, veľmi zlé, ak by ste nerešpektovali eh, hlas Európskeho parlamentu. A eh, pán komisár, eh, tá dôvera, ktorú sme vám vyjadrili na začiatku vášho mandátu v komisii pána Baroza, myslím si, že aj toto treba mať na pamäti. Ďakujem. Teraz má No a na záver dostal slovo ešte pán Leichtfrieda. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že k správe o hluku netreba hovoriť tak veľa. A ja som šťastný a rád, že jasne sa prejavilo, že všetci hovoria o tom, že ochrana zdravia a bezpečnosti má prednosť pred hospodárskymi záujmami. Myslím, že na tom sme sa zhodli všetky a, všetci a tak budeme aj hlasovať zajtra. A ešte niečo k e, pozemným službám. Pán komisár, vaša politika a vaši, poco, vaši pomocníci ako pán Zasada a pán Van Dalen a vy spôsobujete trápenie oby, obyvateľov ich presítenosť neoliberalizmus spôsobil krízu, finančnú krízu, no a e, ľudia prichádzajú o e, prácu, e, ľudia prichádzajú príjem a toho už majú skutočne dosť. No a keď to takto pôjde ďalej, tak v budúcnosti v, budeme mať taký štandard, že najväčšie letisko bude na odlahlom ostrove. No a preto nechápem, že sú, nechápem, že sú tu kolegovia, ktorí e, ľudí, ktorí pre, precestovali tisíce kilometrov, e, aby proti tomu protestovali, aby ukázali tejto politike e, červenú kartu, aby ich označovali z nerelevantných voličov. To tak nie je. To sú ľudia, ktorí sa angažujú a sú relevantní voliči. A reakcia musí byť taká, že zajtra E, túto smernicu o pozemných službách e, vyhodíme do vzduchu. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, pán Leichtfried. A teraz pán Van Dalen chce e, jednu faktickú poznámku. Nech sa páči. Áno, pán predseda. Je to osobná otázka. Pán Leichtfried ma nazval nejakým pobočníkom komisára ja som k tejto veci vyjadril svoje politické stanoviská. Ja som za liberalizáciu a vy hovoríte o všetkých týchto veciach, o nezamestnanosti a tak ďalej. To jednoducho nie je pravda. A máme e, systém Schipole, je to úspech. Dobre. Ďakujem pekne. E, no už, dobre, je to váš názor, je to legitímne, ale e, v tomto momente nie je primerané, aby ste ho vyjadrili. Dobre, ďakujem pekne. Máme za sebou veľmi emocionálnu debatu. Teraz, myslím, musíme poďakovať aj kolegom, ktorí sa aj zúčastnili od začiatku až do konca. To je skutočne dobrý obraz eh, o eh, tejto diskusii, že ste sa zúčastnili celé takéto dlhé a komplexné debaty. Ďakujem komisárovi, že tu bol a reagoval. Hlasovanie sa uskutoční e, zajtra 12.00. Rozpráva je týmto uzatvorená a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu na našom programe. A týmto bodom je Áno, rozlúčime sa teraz s pánom komisárom. Je tu výmena komisárov. Ďalším bodom na našom programe je odporúčanie pani Podimata ide o posilnenú spoluprácu v oblasti dane z finančných transakcií. A toto je téma, ktorá budí dosť vysoký záujem a máme neobvykle vysoký počet prihlásených do rozpravy. E, slovo má pani Podimata. Máte 4 minúty.